Good morning everybody, my dear colleagues. Dobré ráno, kolegovia. Myslím, že tu je dostatok poslancov, aby sme mohli prejsť k dnešnému programu. Možno by som mohol zdôrazniť, že je to úplne posledný deň zasadnutia výboru v rámci tohto mandátu. Je to dôležitý deň, e, veľa bodov na programe. Chcem vám ešte pripomenúť a ešte raz zopakovať, že po e, rannej časti zasadnutia a na začiatku obeda e, bude spoločné fotografovanie. Spoločné fotografovanie výboru a potom v skorých večerných hodinách tesne po ukončení zasadnutia bude určitý príbytok, taký na rozlúčku. Mohli by sme prejsť priamo k bodu číslo 6. Vidím, že dnes je tu tá klíma dosť zlá. V tej zasadacej miestnosti je tu naozaj veľmi teplo. Dúfam, že nabehne klimatizácia čo najskôr podľa možnosti. Bod číslo 6, eh, korigendum. Dám slovo priamo eh, spravodajcovi Dojlovi a potom jednoduché eh, hlasovanie. Pani Dojlovej, pardon. Eh, ďakujem, pán predseda. Eh, toto korigendum rieši dva pozmeňovacie návrhy technického charakteru, ktoré sú požadované, tak ako nám oznámili právnici lingvisti a máme objasný text v dvoch článkoch a zosúľadiť ho s tým, čo sme si dohodli s radou. Článok 11a zaručuje rovnejšie zaobchádzanie e, s členmi EUTS tohto e, systému, e, pričom majú možnosť prenášať povolenky z druhej do tretej fázy, teda na to obchodovanie s emisiami. Zároveň sa objasňuje, objasňujú sa pravidlá o kvantite CDM, o týchto teda povolenkách. Tie sa vzťahujú na všetkých. E, pokiaľ ide o ďalší pozmeňovací návrh, e, ten sa týka článku 24 pôvodnej smernice a to je pozmeňujúci návrh v smysle omnibusu, e, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou. To je našim cieľom ako parlamentu. V súčasnosti to nie je explicitne zakotvené v preskúmaní ETS, teda systému s obchodovaním s emisiami tam je to formou komitológie. Tu na, takýmto spôsobom je zaručené, že regulačný postup s kontrolou bude hlavným e, postupom v rámci komitológie, tak ako to predpokladá omnibus. E, čiže to sú dve veci, ktoré nám boli dané do pozornosti zo strany e, právnikov, lingvistov a navrhujem, aby sme hlasovali za, pán predseda. Thank you very much. Uh, ja ďakujem veľmi pekne. To stanovisko vaše je veľmi jednoznačné. Pôjdeme priamo k hlasovaniu. Chvíľočku počkám, kým sa pripravíte na hlasovanie, lebo budeme hlasovať elektronicky. Kto je za tento návrh? Otváram hlasovanie. Elektronicky hlasujeme. Všetci už hlasovali? Nie? Okay. <laughs> The vote is closed. Ukončujem hlasovanie. A výsledok vidíte na monitore. 40 za, nikto proti, nikto sa nezdržal. Ďakujem, Avril. Prejdeme k ďalšiemu bodu. 6a, ďalšia oprava alebo korigendum. A teraz by som rád vyzval spravodajcu pána Groteho. Nevidím ho medzi nami. Nie sú tu žiadne informácie ohľadom nejakých problémov, preto by som pristúpil k prijatiu tohto korigenda. Otváram hlasovanie elektronické. Kto je za? Všetci už odhlasovali? Uzatváram hlasovanie 37 za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal schválené. Prejdeme k bodu číslo 7. Spravodajcom e, pre tento bod je profesor Antonio Trakatelis a jeho by som chcel poprosiť, aby sa ujal slova. Nie? Ďakujem pekne, môžeme prejsť k hlasovaniu. Nemám k tomu nič viac. Ďakujem pekne, pán profesor. Pripravte si hlasovacie zoznamy, hlasovacie kartičky. Začneme s pozmeňovacím návrhom číslo 18. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. ITRE 3 za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 2 zhodné, 19 od pani Rís a i 3 štvorka, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, schválené. si návrh číslo 7, kto je za, proti, zdržal sa niekto, schválené. 20 za, proti, zdržal sa niekto, schválené. 21 za, proti, zdržal sa prijaté 22 za, proti. Overíme si to elektronickým spôsobom. 22 od pani Sarbu, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie 23 za, 18 proti. Prijaté. 23, pani Krupa. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 24 Trakatelis a zvyšný autory. Kto je za, kto je proti? Zdržal sa niekto? Predpokladám, že to bolo prijaté, ale overíme si to. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. 33 za, 11 proti. I bolo to pomerne jasne prijaté. ITRE 5, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Schválené. 25-26 identické. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 27 Adamu. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 27 druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Schválené. Ďalší pozmeňovací bol stiahnutý. 28. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Číslo 29. Eh, hlasovanie po častiach. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Skontrolujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 23 za, 19 proti, takisto prijaté. ITRE 6, kto je za, kto je proti. Elektronicky budeme hlasovať. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 25 za, 20 proti, prijaté. Ďalší vypadáva 31, kto je za. Proti. Zdržal sa niekto. Schválené. 3 8, kto je za. Kto je proti. Zdržal sa niekto. Schválené. 32, kto je za. Kto je proti. Zdržal sa niekto. Prijaté. 9, kto je za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijaté. Ďalší pozmeňovací bol stiahnutý a teraz nasledujú dve zhodné, dva zhodné 34, 37, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijaté. Desiatka, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijaté. ITRE 9, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijaté. 35, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, schválené. 36 s ústnym pozmeňovacím návrhom od pani Rís. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. ITR 10. Vypadáva? V poriadku. Pozmeňovací návrh číslo 11. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 37. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? prijaté. Pani Dojlova? Áno, nasledovné tri pozmeňovacie návrhy 38, 11 a 39 eh, sú vzájomne prepojené. Môj pozmeňovací návrh a pozmeňovací návrh Leho vypadne eh, v prípade, že príde k prijatiu ITRE 11. To chcem spochybniť. Myslím si, že je to úplne kompatibilné, eh, či už s 38 alebo 11 a chcela by som, aby o tom prebehlo hlasovanie samostatné, tak ako je to tu na predpokladané a potom by mali útvary skontrolovať v prípade, že príde k následnému nejakému problému, tak to môže revidovať. V poriadku, súhlasím, dám to odhlasovať. Uvidíme, bez ohľadu na to, ako dopadne 38, e, rozhodne o tom neskôr e, právna služba, ako s tým naloží, kto je za 38, kto je proti, zdržal sa niekto, prijaté e, ďalšie vykladáva a 39 do Peterle, kto je za, kto je proti. Zdržal sa niekto. Skontrolujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 33 za, 12 proti, 1 sa zdržal, prijaté. Pozmeňovací návrh číslo 40, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 41, kto je za? Aha, pardon, to vypadáva. 42, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Prijaté. 43, kto je za, kto je proti? Zdržal sa. Skontrolujeme hlasovaním elektronickým. Teda 44, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 33 za, 13 proti. Prijaté. Ďalší vypadáva. ITRE 12, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 12, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 45, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. ITRE 13, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Schválené. 46 e, za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 6. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Schválené. Úvodné ustanovenia. Pozmeňovací návrh číslo 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Schválené. Dvojka za. Proti zdržal sa niekto, prijaté, trojka, za, proti, zdržali sa, prijaté, 4, za, proti, prija, zdržali sa, prijaté, 13, za, kto je proti, zdržal sa niekto, zamietnuté, ITRE 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté, číslo 5, za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 14 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 15 za, proti, zdržali sa, prijaté. itr 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. si návrh číslo 16, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 17, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijaté. A e, návrh správy v pozmenenej podobe elektronickým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 43 za, 6 proti, nikto sa nezdržal. Návrh legislatívneho nariadenia. Budeme hlasovať elektronicky, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 42 za, 7 proti. Nikto sa nezdržal. Gratulujem profesorovi Trakaterisovi. Teraz by sme teda prešli na ďalší bod, bod 8. Ide o nariadenie, ktoré sa týka štatistík o výrobkoch eh, ktoré chráni rastlín a ochranu rastlín, teda pesticídov. Vidím, že sa hlasí pán spravodajca. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Pred pár týždňami eh, ondertussen eh,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 sme vytvorili veľmi jasnú silnú frontu, bola to dobrá spolupráca medzi všetkými politickými skupinami a výsledok je, že máme pred sebou balíček e, asi 40 pozmeňacových návrhov, to sú všetko kompromisné pozmeňacové návrhy e, E, okrem toho jedného e, od e, pána Egio. To je teda politický kompromis, ktorý sme dosiahli s radou a to dôlež- najdôležitejšie z prvého čítania sme zachránili a dávali sme pozor na to, aby sme tu mali vyvážený návrh, aby to súhlasilo spolu s ďalšími dvomi návrhmi o udržateľnom E, e, udržateľnosti. E, máme tu tiež, zohľadili sme tiež nové nariadenie s ohľadom na vyhodnotenie štatistík. S radou a komisiou sme sa zhodli na tom, že keď komisia predloží nový návrh o biocídoch, tak potom komisia po posúdení dopadov ktoré musí urobiť, predloží návrh, aby sa to znova prispôsobilo a preto sa teším, že vám môžem teraz predložiť tento kompromisný návrh a prosím vás, aby ste ho podporili. Všetky politické skupiny za tým stoja, podpísali to a ja dúfam, že sme e, tým vykonali kus dobrej legislatívnej práce a dúfam, že v apríli to eh, prejde aj eh, v plene najneskôr maji. Ďakujem pekne a tým pádom dúfam, že sa nehlasia tieňoví spravodajcovia o slovo. Myslím si, že nie, takže máme prejsť rovno na hlasovanie. Ako bolo eh, povedané, máme tu 40 kompromisných návrhov, o ktorých sa bude hlasovať spoločne unblock. Kto je za tieto kompromisné návrhy? Kompromisný blok. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Teraz e, ďalšie dva e, bloky odpadávajú. Teraz máme konečné hlasovanie elektronickým spôsobom o návrhu odporúčania v pozmenenom znení. sa páči, hlasujte. I'm waiting for Anja Weisgerber. Čakám na Anju Weisgerber. Everybody has voted. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 47 za, jeden sa zdržal a jeden proti, povedal pán predseda. Gratulujem e, pánovi spravodajcovi. Teraz prejdeme E, najzložitejšiemu a najdôležitej, najdôležitejšiemu asi bodu dnešného programu. To je aplikácia pre pacientov v cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Najprv vystupí pán spravodajca Bovis, ktorý sa stručne vyjadri. Nech sa páči. Thank you, Ďakujem pekne. Naozaj stručne, pretože máme aj dlhú, aj e, krátku verziu, ale myslím, že všetci dnes chceme krátku verziu. Ale e, v tejto veci tá cesta bola dlhá. My ako výbor sme začali sa tejto téme venovať. Vtedy sa to bola ešte mobilita pacientov. E, to bolo už pred troma rokmi, ak nie aj viac. A potom to bolo na plenárke. A teraz e, dopady vlastne toho pôvodného návrhu alebo právnych postupov Európskeho súdneho Tomu sa snažíme dodať právnu istotu snažíme sa dať e, procedurálnu jednoznačnosť a preto sme e, navrhli to, čo sme navrhli. Dúfam, že sme vylepšili pôvodný návrh komisie, dokument komisie a môžem povedať, že celý ten čas sme boli v úzkom kontakte aj s komisiou, aj s radou počas jednotlivých predsedníctiev, aj počas francúzského, aj teraz počas českého. A som veľmi vďačný za e, kontakty e, so e, všetkými ataše na jednotlivých misiách pre zdravotníctvo, ktorí so mnou komunikovali a ostatným ľuďom, ktorí sa toto zaangažovali, pretože môjim cieľom okrem iného bolo nájsť taký návrh, ktorý by splnil predstavy aj parlamentu, aj členských štátov. Takisto, bez hľadu na výsledok hlasovania, by som sa chcel poďakovať kolegom vo výbore, vám, e, teda vám, pán predseda, za prácu, ktorú ste vykonali, ale ak dovolíte, tak najmä mojim tieňovým spravodajcom, ktorí bojovali s tým, aby e, splnili ciele e, tohto predpisu, aby zohľadnili jednotlivé potreby svojich vlastných kolegov z politických skupín ale zároveň vždy boli otvorení aj myšlienkam iných skupín. Takisto ďakujem aj kolegom v mojej vlastnej skupine za to, že predložili veľmi pozitívne návrhy a takisto aj ľuďom mimo parlamentu, ktorí takisto predložili svoje vlastné predstavy. Plus by som chcel poďakovať svojim vlastným zamestnancom e, Nilovi a Markovi, ktorí sa tomu naozaj e, veľmi venovali, veľa hodín tomu venovali a určite e, to platí aj o spravodajcoch z iných výborov, aj o kolegoch, o asistentoch, teda tých kolegov z iných výborov a aj tiež spravodajcov. Myslím, že niekedy podceňujeme prácu našich asistentov naozaj si zaslúžia tento aplaus. A plus chcem ešte e, poďakovať aj našim poradcom v našich skupinách. E, v mojej skupine to bola Geraldine, ktorá prispela e, výrazne k tejto práci, ale platí to aj o všetkých ostatných poradcoch, ktorí veľmi usilovne pracovali v pozadí a častokrát aj tak v popredí. A ešte by som chcel poďakovať jednej dáme, ktorá už technického hľadiska, lebo teoreticky vlastne už tu nepracuje, ale napriek tomu nám ešte aj potom e, pomáha, to je Viapi, ktorá tu sedí a ktorá naozaj ktorá naozaj e, veľmi prispela k tomuto dokumentu. A teraz môžeme prejsť hlasovanie, pán predseda. Ďakujem pekne. Naozaj e, ste e, mi prehovorili z duše. Ja tiež sa chcem pani kolegyni poďakovať. Naozaj e, odchádza z nášho výboru, e, už nebude našou zamestnankyňou, tak možno pri tejto príležitosti, pri tomto náročnom hlasovaní jej opäť môžeme poďakovať za jej prácu v prospech nášho výboru. And be before we jump to the vote, uh, just uh, maybe few sentences, uh, because you know... A teraz, uh, ako dobre viete, postup bol zložitý. Uh, bojovali sme tam o právomoci, bolo to zložité. Takže spadáme pod pravidlo 47, pokiaľ ide o posilnenú spoluprácu. Rozhodol som sa na základe tohto pravidla 47, že do správy e, dáme aj pozmeňovacie návrhy 55, 56, 64, 65, 66, čiže to je EMPL a IMCO, to sú 8, 9, 10 a 11, teda návrhy z týchto dvoch výborov EMPL a IMCO. Návrhy IMCO 8, 9, 10, 11 nie sú kompatibilné s niečím tým, čo bolo v Envy napísané a preto návrhy 1033, kde majú vyškrtnúť sa úvodné ustanovenia z tých návrhov IMKO, tie o tých hlasovať nemôžeme, ostatných môžeme hlasovať ako dodatočné veci, ale nie možno ako zmeny. Dúfam, že ste to pochopili, bolo to veľmi náročné. A verte mi, že som sa rozhodol iba v prípade tých pozmeňovacích návrhov, ktoré e, nie sú inherentné filozofii celej správy, že iba tie môžeme vypustiť. So, let me start with uh, amendment 42. Takže pozmeňovací návrh číslo 42. To sú návrhy 42, 43 a 44 spolu. To je vlastne návrh e, zamietnutia celého návrhu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Štyridsaťdeväť za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 48 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 47 a FEM 1, identické návrhy, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 50 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Dva rovnaké návrhy, 51 52, kto je za, proti, Zdržali sa. To si overíme elektronicky. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Konec, hlasovania. 22 za, 33 proti, zamietnuté. Pardon, 30 proti. Identické návrhy 45, ITRE 1 a JURI 1. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 46 za proti, zdržali sa, zamietnuté. Komp 1 za, 2, pardon, proti, e, zdržali sa, e, prijaté. Komp 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. Komp 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. Komp 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kom 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kom 6 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kom 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kom 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kom 9 za, proti, zdržali sa, prijat Komp 10 za, proti, zdržali sa, prijaté. Konsolidovaný návrh 11, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Konsolidovaný návrh 12, za, proti, zdržali sa, prijaté. Komp 13 za, proti, zdržali sa, prijaté. Komp 14 za, proti, zdržali sa, prijaté. Komp 15, za, proti, zdržali sa, prijaté. Konsolidovaný návrh 16, za, proti, zdržali sa, prijaté. Komp 17, za, proti, zdržali sa, prijaté. Komp 18, za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa, prijat. Komp 20 za, proti, zdržali sa, prijaté. Komp 21 za, proti, zdržali sa, prijaté. Komp 22 za, proti, zdržali sa, prijaté. Komp 23 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kom 24 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kom 25 za, proti, zdržali sa, prijaté. Takže rozhodli sme sa o stručnej verzii, ako povedal John Bovis, takže teraz môžeme prejsť až na až na ďalší bod. E, myslím si, že to je návrh na strane 7, ak sa nemilím. Bude to teda pozmeňovací návrh pána Dala a pána Bloklanda. Pardon, pani Dal, pani Dala a pána Bloklanda. Návrh číslo 215 na strane 7. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 216. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 217 a 218 identické návrhy. Kto je za? Proti. Zdržali sa. To si overíme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 24 za, 29 proti. Zamietnuté. 219. O tom budeme hlasovať. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Identické návrhy 220, 221 a 224. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Ďalšie identické návrhy 222, MPL 29 a Econ 6. Za. Proti Držali sa. To si overíme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 25 za, 27 proti. Zamietnuté. 223 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 225 e, deza. Proti Zdržali sa? To si overím elektronicky. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Pejsať za. Nikto nebol proti. Asi som si to nevšimol preto, lebo som sa venoval čaju. Takže to je jasne za 226 eh, za proti. Zdržali sa. prijat. Identické návrhy 227, 228 a MPL 30. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Ďalšie dva odpadávajú. Prechádzame na Icon 7. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Teraz môžeme prejsť na ďalšiu stranu. Konkrétne. Respektíve o tom sa bude hlasovať neskôr. Takže návrh 238 John Bowis a 239 to sú identické návrhy. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalší bod odpadáva. 241 ZB za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 242 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Ďalší bod e, odpadáva, pretože tam je kompromis. Tým pádom e, IMKO 24 e, na strane 11. Kto je za? Proti? Zdržali sa, to si overíme elektronicky. The vote is closed. Koniec hlasovania. 22 za, 33 proti, zamietnuté. Ample 34 za, proti. Myslím, že to je podobne ako predtým, ale pre to si to overíme elektronicky. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 25 za, 32 proti. Zamietnuté. Teraz mám niekoľko identických návrhov, 255, 256, 257, 258, ITRE 11, FEM 13. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. O ďalších dvoch bodoch nebudeme hlasovať. Tie odpadávajú, takže prechádzame na 261 a 262 identické návrhy. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. Ďalší bod tiež odpadáva. 263. Turmes Auken. Tento bod takisto odpadáva. 264 Sorovno sa a Sender, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 265 za. Proti, zdržali sa, zamietnuté. 3 identické návrhy 266, 267, INKO, 25 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Dva, šesť, osem, za proti, zdržali sa. Prijaté. 269 za, proti, zdržali sa, zametnuté, 270 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Identické návrhy 271, 2, 3, 4 a 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalší bod odpadáva. 277 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Identické návrhy 278 a I 12 za, proti, zdržali sa, prijaté. Tri identické návrhy 279 Ekon 12 a Ample 36 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz ďalší bod, to je za, proti, zdržali sa. To si hovoríme, teda pardon, zamietnuté 2, 80, 26, to je za, proti, zdržali sa. To si hovoríme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 24 za, 30 proti. Zamietnuté. 2,82 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 2,83 za, proti, zdržali sa, Prijaté. mp 37 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Identické návrhy 284, IMCO 27 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 286 a IMCO 29 identické návrhy za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 285 5 a IMKO 28 tiež identické návrhy. Kto je za? Proti? Držali sa? Prijaté. Yeah. 287 and 288. 287, 288. Áno, bola to súčasť predchádzajúcej strany, teda identické s predchádzajúcimi dvomi, takže bolo to schválené. Prejdeme 289, 290, identické, kto za, proti, zdržali sa, prijatí. Dva identické, 291, emblomy 38, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 292 za, proti, Preveríme to elektronicky. 290 obovis. Hlasovanie ukončené. 44 za, 7 proti, 1 zdržanie prijaté. 293. Odpada, ďalší odpada, ďalší tiež, takže prechádzame článku 4, bod 1a, 300. Sonoza Martinez za, proti, zdržali sa, prijatí. 301 a 377 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 302 a ITR 13 za, proti, Preveríme to elektronicky. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. 20 za, 35 proti, je to zamietnuté. Hlasujeme o ďalšom pozmeňovacom návrhu 305, ktorý je časti pokrytý kompromisom 5, ale máme tam zvyšok pozmeňovacieho návrhu za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ďalej článok 5. 303 a ITRE 14. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. to sú príjemné, príjemné sekundy. Prejdeme k strane 25. Myslím, že máme čas, takže môžeme sa posunúť pomaly k strane 25 a ďalší pozmeňovací návrh je 361 ktorý je identický s IMCO 35. A hlasujem o tom, ako ustanovacom e, úvodom ustanovení, kde za, proti, zžali sa, prijatý. IMCO 35, na tej strane za, proti, prepačte, IMCO 35.7. Ešte raz za, proti, zdržali sa, preveríme to elektronicky. Hlasovanie ukončené. 30 za, 26 proti, prijatý. Prejdeme k Ekon 13 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 366 za, proti, zdržali sa, preveríme. Hlasovanie otvorené. Preverujeme 366. Hlasovanie ukončené. Teraz to je jasné. 48 za, 7 proti. Jedno zdržanie prijaté. Niekoľko identických. 367, 68, 69, 70 i 318. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 371. Za. Proti Zdržali sa. Preverím elektronicky. Hlasovanie otvorené. 371. Preverujem 371. Hlasovanie ukončené. 25 za, 31 proti, zamietnuté. Imko 36 za, proti, Preveríme to elektronicky. Preverujeme IMCO 36. Hlasovanie ukončené. 26 za, 28 proti, jedno zdržanie zamietnuté. Tristo sedemdesiat dva identický Hlasujeme. Identické je 373. Kto je za? Proti? Držali sa zamietnutí. ...374 Andrejevs za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 375 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 15. Spravodajca za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 376. Employment 49 a 15. Za, identické za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 378 za. Proti. Zdržali sa. Preveríme to elektronicky. 378. Hlasovanie ukončené. 26 za, 30 proti, zamietnuté. 379 McGaven za, proti, zdržali sa, prijatí. Ďalšie odpadá. Ďalšie pokrytý kompromisom, aj ďalšie strany. Prejdeme k strane 29. Uprostred máme ITRE 20 za, proti, zdržali sa, prijatí. Na strane 33 v mojom dokumente máme pozmeňovací 417, je to článok 6 odsek 3, nový. Áno, každý vie, kde sme, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. a na strane 35 dávam hlasovať o pozmeňovacom návrhu 425 pani Brepols za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Ďalej hlasujeme 426 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Ďalšie dva sú zapracované priamo ako oznamené ITRE 22 za, proti, držali sa prijatí. 427, 28, 29, ITRE 23 za, proti, držali sa zamietnutí. 430 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 432 za, proti, zdržali sa prijatí. 434, 435 to je vyškrtnutie článku 7, kde za, proti, zdržali sa zamietnutí. 437 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 438 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Dva identické, 436 a IMKO 42 za, proti, zdržali sa prijatí. Employment 57 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Článok 7, odsek 1 a nový Pozmeňovací návrh 439 keď synod za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 440 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Ďalší odpadá teda 442, pani Krupa za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 2 identické 18 a IMQ 43 za, proti, zžali sa, prijatý Teraz prejdeme na stranu 40 v mojom dokumente 467. Vy to máte na 39. 467 pozmeňovací návrh k článku 8, paragraf 2a. Kto je za, proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Teraz v mojom prípade to je stran 42, 482, Turmes tu Auken, Článok 8, paragraf 4, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. Na ďalšej strane 43. Tam nie je žiadne pozmeňovanie, ktoré sa zapracováva, takže nehlasujeme. A 8 FM21, e takže prejdeme ku 443 5. Návrh hľadal pani Frera a ďalší, kde za, proti, Zžali sa. Preveríme to elektronicky. Hlasovanie ukončené. 23 za, 29 proti, zamietnutý. Teraz prejdeme k 494. Pán Fielna, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Teraz preveríme, ako to bude s ďalším pozmeňovacím návrhom, či odpadá alebo nie. Áno, odpadá. Takže prejdeme k dvom identickým, 495 a ITRE 29. Kto je za? Proti? Zdržali sa? zamietnutí. Ďalej 22 od spravodajcu za? Proti? zdržali sa, prijatí. Ďalší odpadá. Takže prejdeme článku 8 odsek 5a B, C nový. Prvý pozmeňovací je 497 e, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 498 Gutierrez Kotnes za, proti, zdržali sa zamietnutí. Ďalšie dva sú identické, 499 a 31 za, proti, zdržali sa, preveríme elektronicky. Preverujeme dva identické, 499 a 31. Hlasovanie ukončené. 32 za, 23 proti. Je to prijaté. Ďalší odpadá. 501 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. To bolo identické si t 32 IMKO 47 za. Proti zdržali sa, zamietnutí. Dva identické, 502 a ITR 30, za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Ďalej. Hlasujeme employment 67 za, proti, zdržali sa, preveríme elektronicky, employment 67. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. 23 za, 32 proti, zamietnuté. 504, Imko 40 je za, proti, zdržali sa. Tiež to preveríme elektronicky. 504 a IMKO 49. Hlasovanie ukončené. 33 za, 20 proti, prijatý. 505 a IMKO 48. Kto za? Proti? Zdržali sa. Zamietnutí. Dva identické. Nie, prepačte, iba jeden. Ekon 21. Za? Proti? Zdržali sa. Zamietnutí. 5, 506 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 509, Ďohedi, za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 510 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 511 a IT33 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 3 identické. 512, Employment 68 a Econ 22 Prepačte, ja som preskočil jeden pozmeňovací návrh. Hlasujeme o 508. Ferreira Vergant. Je to v zátvorke. Je jasné, o čom hlasujeme? Takže kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. A teraz tri identické pozmeňovacie 512, Employment 68 a Icon 22. Za? Proti? zdržali sa, zamietnutí. 513 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Na ďalšej strane článok 9, odsek 2 a nový, 517 a sa veslom za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 518, 519, to je identické, za, proti, zdržali sa, prijatí. Ďalšie dva odpadajú. A ďalší. 522 sa nehlasuje. Takže 525. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. Prejdeme k strane 48 uprostred. Pozmeňovací návrh v strede Gutierrez Cortines 538. Je jasné, o čom hlasujeme? Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 539 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 541 za. 539? Áno. Dobre, hlasujem elektronicky. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. 45 za, 7 proti. Sme už unavení? Neviem. 539 je jasne prijatý. 541 za, proti. Preveríme to. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. 24 za, 27 proti. Zamietnuté. Dva identické. 540 a 508. Štvorka v zátvorke. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatí. 542 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutí identické 24 a IMKO 53 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 543 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Zamietnutí. 564 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. na strane 50 v mojom dokumente mám IMCO 55, to je za, proti, zdržali sa zamietnutí. Tá istá strana Employment 70, 75 za, proti, zdržali sa. Preveríme to elektronicky. Myslím si, že to bolo prijaté, ale preveríme to. Employment 75, preveríme to elektronicky. Employment 75. Employment 75. Áno, Employment 75, článok 10, odsek 2 a nový, je to jasné? Čo vlastne teraz preverujeme? Dobre, v poriadku. Uzatváram hlasovanie. 32 za, 19 proti, nikto sa nezdržal prijaté. 554 McAven, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 555, ten vypadáva. 556, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 557, Ďula Hedi, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Bolo to identické z Jury 5. To je na ďalšej strane. Čiže o tom sme už hlasovali. Dobre. Juri 5, budeme o tom hlasovať. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 558, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Juri 6, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Overím elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. 22 za, 30 proti, zamietnuté. Juri 7, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Zamietnuté. Článok 12, 559, pani Krupa, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto. Zamietnuté. 562, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto Skontrolujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Kontrolujeme 562, eh, pani Ferreira. Hlasovanie ukončené. 20 za 34 proti, zamietnuté. 560, pani Korbej, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Eh, myslím, že je to zamietnuté možno podobná situácia, preverme to elektronicky. Kontrolujeme 560. Otvára, uzatváram hlasovanie. 21 za, 33 proti, zamietnuté. 3 identické, 561, MPO 77, EKON 24, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 563 a IMKO 56 sú zhodné. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Employment 78. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. IMKO 57. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Teraz môžeme preskočiť niekoľko strán a ísť až k, aspoň v mojom prípade ide o stranu 55, až tam môžeme prejsť. Konkrétne článok 12, odsek 2a nový. Čiže ďalší, o ktorom budeme hlasovať, 595, Sornoza Martinez, Ayala Sender, kto je za, kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 594, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 596, úmer, za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 597, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto zamietnuté. Tým sa dostávame až na stranu 60, tak je to aspoň u mňa. V strede stránky sa nachádza článok 15 odsek 1 a prvý je pozmeňovací návrh, ktorom budeme teraz hlasovať 646 Weisgerber Ulmer. Kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, zamietnuté 647 a Employment 98, kto je za, kto je proti, skontrolujme elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 29 za, 24 proti, zamiet, uh, prijaté, pardon. 648 Ferreira, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 649 Líze za, proti, zdržali sa, prijaté. 650, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 651 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 652, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto. Myslím, že to bolo prijaté, ale predsa len si to overíme elektronicky. Všetci už dohlasovali. Uzatváram hlasovanie. 27 za, 25 proti. Prijaté. 653, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, skontrolujeme 653, otváram hlasovanie, všetci už hlasovali, hlasovanie ukončené, 23 za, 33 proti, zamietnuté. 3 identické, 654, i 38, 655. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Employment 99, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Preveríme. Ample 99, otváram hlasovanie. Všetci už hlasovali. Uzatváram hlasovanie. 23 za, 32 proti, zamietnuté. Employment 100, kto je za, kto je proti. Zdržal sa niekto. Takže v poriadku. 656, Weisberger Ulmer, za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté, 660, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 661, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto prijaté. 659 vypadáva, áno. 657 e, takisto. Šesť, šesť je už odhlasovaná. ale mohol by som dať o tom hlasovať elektronicky. Takže ešte raz 661 Andrejevs eh, elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. 30 za, 24 proti. Prijaté. Ďalšie dva vypadávajú. Prejdeme k teda k 662. Frida Brepels. Kto je za? Kto je proti? Preveríme si to elektronicky. Hlasovanie je uzavreté. 20 za 34 proti, 1 sa zdržal, zamietnuté. Menej nejasne. 663, 657, 658, respektíve IMCO 69, to všetko sú identické, kto je za, kto je proti? Zdržal sa niekto? Schválené. Ďalší vypadáva. Ďalej nasledujú tri identické 34, 664 a ITR 39. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 665. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 666. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 667. Kto je za? Proti? Preveríme. 667. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. 24 za, 31 proti, zamietnuté. 668, IMKO 70, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 669, Turmes Auken, za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 670, za, kto je proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 671, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. Nasledujú dva identické, 672, 673, to je za, to je proti. Zdržal sa niekto zamietnuté. 674 spolu s Employment 97, eh, je tu faktická poznámka, moment written. Eh, nemám úsne pozmeňovací návrh, eh, pán predseda. Respektíve mám, tak komisia v spolupráci s členskými štátmi môže určiť e, e, prihraničné oblasti ako e, tie, kde je možné testovať niektoré postupy z pohľadu cezhraničnej starostlivosti. Áno, je to už v tých vašich pokladoch. Máte to aj v písomnej forme. Je to ústny pozmeňujúci návrh skupiny, od skupiny PPB. Článku 15a, nový a Takisto to spadá do Econ 97. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 675, ITRE 40, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Pardon. Jednoznačne zamietnuté, úplne jednoznačne nie, pán Fielner mal ruku hore. To bol taký lapsus z mojej strany. Bolo to úplne jednoznačné, ten výsledok hlasovania, ospravedlňujem sa. 676, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Preveríme elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 24 za, 29 proti, zamietnuté. Pokazilo sa? Nie, v poriadku, máme tu výsledok hlasovania. E, ďalšie hlasovanie, pozmeňovací návrh číslo 35, spravodajca, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Schválené. Ďalší vypadáva, takisto nasledujúci 679. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Overíme to. Elektronicky 679. Uzatváram hlasovanie. 22 za, 31 proti, zamietnuté. 680, kto je za, kto je proti, e, zdržal sa niekto, zamietnuté. 681, pán Andrejus, kto je za, proti, zdržal sa niekto, schválené. Employment, to vypadáva nasledovný, takisto pána Bovisa, 682, IMKO 71 ako ďalší, kto je za, kto je proti, Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Takisto ďalšie vypadávajú pomerne veľký počet, môžeme teda preskočiť dve strany a v mojom prípade sa ocitáme na strane 64, článok 18, odsek 1 a ide o pozmeňovací návrh Employment 102, kto je za, kto je proti, Zdržal sa niekto? Preveríme. Elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 23 za, 29 proti, zamietnuté. Imko 78, kto je za? Proti. Zdržal sa niekto? Prijaté. Employment 103, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 698. Ania Weisgerber, Tomas Ulmer, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. Imko 79, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Dva identické nasledujú 699, Employment 104, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 700 Ferreira za, proti, zdržali sa, Preveríme, overíme elektronicky. Otváram hlasovanie. Všetci už e, dohlasovali. Uzatváram hlasovanie 25 za, 31 proti, zamietnuté. 701, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 702 za, proti, zdržali sa len niekoľko rúk sa dvihlo, teda preveríme to elektronicky. 702. Hlasovanie ukončené. 34 za, 22 proti. Prijaté. Imko 80 plus e, ústny pozmeňovací návrh zo strany spravodajcov UDS za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Imko 81 za proti. Overíme si to elektronicky. 81, IMCO 81. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 16 za, 39 proti. Zamietnuté. 703 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 41 za proti, zdržali sa, prijaté. Identické návrhy 704, M 105, Ekon 29, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 705, o tom hlasovaní hlasovať budeme, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 706 za, proti, držali sa, zamietnuté. A prechádzame k úvodným ustanoveniam. 53 za. Faktická poznámka. Nech sa páči, pán Líze. Pán predseda, napísal som e-mail, ale Povedali mi, že by bolo dobre, keby som ešte raz tieto veci objasnil. aj tu niekoľko pozmeňovacích návrh eh, k úvodným usnáňam, ktoré som eh, predložil spolu s ďalšími kolegmi a ja som sa zjednotil so spravodajcom a eh, nie je tam žiaden rozpor s tými, ktorí to podpísali. Ide o, teda o stiahnutie 60 a 87 v druhom, druhej časti stiahujeme. Druhý časť v Nemčine začína hm, nepredpisuje členským štátom a tak ďalej. Takýmito slovami to začíname. Tak som to podal a sekretár povedal, že som sa mal ešte prihlásiť. Takže 60 celú stiahujeme a 87 druhú časť. Yeah, okay, I hope that I, that I caught translation. Dúfam, že e, som to v tom e, pretlmočení dobre porozumel. Čiže vlastne ste zopakovali to, čo ste predtým poslali aj písomne. Ale už je to v hlasovacom e, zozname, iba to proste preskočíme. Súhlasíme s tým? Takže, ďakujem pekne, pán poslanec. Teraz 53, e, to je za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 54 za. Proti Držali sa zamietnuté. Ďalší bod odpada. 57 za proti zdržali sa zamietnutí. Ekon 1 za proti zdržali sa prijatí. 58 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Na 1 za, proti, zdržali sa, prijatí. 59 za, proti. Myslím, že sme to zamietli, ale si to overím radšej elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, koniec hlasovania. 21 za, 32 proti, zamietnuté. Ďalej. No, ten návrh bol stiahnutý, ako pán Lize povedal. Imko 1, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Empli 1 za, proti, zdržali sa. Overíme si to. Myslím, že Chris Davis hlasoval aj za, aj proti, takže to ma trošku zmiatlo. Koniec hlasovania 20 za, 35 proti. Čiže jasne zamietnuté. Ample 2 za, proti. Zdržali sa, zamietnuté. Ample 3 za, proti. Zdržali sa, zamietnuté. Návrh 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalší odpadáva, 61. Ekon 2 teraz, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. M po 4 a 5, 4 a 5, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. M plus 6 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, ale to si overíme pre istotu elektronicky. Koniec hlasovania, 25 za, 30 proti. M 7 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. M 8 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. M 9 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 62 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 63 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 64 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 65 Hlasovanie po častiach. Prvá časť, to je za. Proti. To si overíme elektronicky. First part of amendment 60. Prvá časť pozmeňujúce návrhu 65 a IMCO 2, ktoré sú identické návrhy. Konec hlasovania. 34 za, 21 proti. Prijaté. Druhá časť. Za. Proti. Držali sa. Zamietnuté. Druhú časť si takisto overím. The vote is open. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 24 za, 31 proti. Zamietnuté. FEM 2. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. IMKO 3. Za. Proti. Zdržali sa. Overíme si to. IMKO 3. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. 16 za, 40 proti. Jasne zamietnuté. 66 Liotard za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 3 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Ďalší bod odpadáva. Ample 10 za. Proti zdržali sa, zamietnuté. 68 Liotard za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 72 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Empl 11 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Identické návrhy 69-70 za, proti, zdržali sa, prijatý. 71 a IMKO 4, takisto identické návrhy, kto je za? Proti. 71 a 8, IMKO 4 odpadáva. Pán Bovis, ak 69 je, e, e, ak 67 je prijaté, tak toto by malo odpadnúť v poriadku, takže odpadáva to teraz lingvistický pozmeňovací návrh O tom sa nehlasuje, takže môžeme prejsť. Radšej si overím, kam mám až prejsť. So, I put to the vote ITRE 2. Which... ITRE 2. O tom budeme hlasovať. To je úvodné ustanovenie 9. E, je to jasné, alebo nie? Ja to mám na strane 68. Predchádzajúce pozmeňovacie návrhy odpadávajú, takže prejdeme na ITRE 2, pozmeňovací návrh 9, to je za. Teda úvodná strana 9, pardon, to je proti. Zdržali sa, to si overíme elektronicky. Úvodná strana 9, ITRE 2. Vote is closed. Koniec hlasovania. 34 za, 19 proti. Prijaté. Okay. I put to the vote 76 of Mrs. Tyson. 76 Tyson za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Ample 12 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 77 s úvodným ustano- s ústnym odpovedňujúcim e, návrhom, e, to je za. Proti, zdržali sa, prijatí. 78 a FEM 4 identické návrhy. To odpadáva. Takisto aj ten ďalší, aj ďalší, aj ešte ďalší. Prechádzame na 84. 84 ty Synod. Je to jasné? Áno, v poriadku. Takže hlasujeme o tomto návrhu. Ten je identický s návrhom 85 pani Liotard. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. Tri identické návrhy, 86, IMKO 6 a 87. To je to, čo spomenal pán Líze, to, tá druhá časť 87, tá bola stiahnutá. Takže hlasujeme o IMKO 6 a 86 a tom zvyšku, do je za. Proti To si overíme elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. The vote is closed. Konec hlasovania. 30 za, 24 proti, prijaté. 88 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 89 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 90 za proti, zdržali sa. Zamietnuté 91 pro, za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 6 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 92 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 93 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté ďalšie odpadáva, 95 za, proti, zdržali sa, za, pardon, prijaté, 96 uh, e, Ketisinov za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 97 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 98 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, FEM 5 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. FEM 6, 6 za, proti, zdržali sa. To si overíme. M, teda pardon, FEM 6, FEM 6 o tom hlasujeme. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Hlasovanie uzavreté. 21 za, 34 proti, zamietnuté. FEM 7 za, proti, Nikto nie je proti? Tak, za? Proti? Zdržali sa prijatí. 99 za. Proti? Zdržali sa zamietnutý employment 13 za. Proti? Zdržali sa zamietnutý employment 14 za. Proti? Zdržali sa zamietnutý. Je to jasné. 100 za, proti, zdržali sa pr- prijatí. Ďalšie odpadá 7 za, proti, zdržali sa prijatí. Ekon 3 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 102 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Juri 2 za, proti, zdržali sa zamietnutý employment 15 za, proti, zdržali sa zamietnutý 103 za, proti, zdržali sa prijatý 8 za, proti, zdržali sa prijatý identické 105, 106, 107, 108 za, proti, zdržali sa prijatí. Ďalší odpadá 109 Lyotard za. Proti. Zdržali sa. zamietnutí. V poriadku ďalší odpada, ako som oznámil na začiatku, pozmeňovací návrh 9 za, proti, zdržali sa, prijatý. 111 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Employment 16 za, proti, zdržali sa, preveríme to elektronicky. Employment 16. Hlasovanie ukončené. 28 za, 26 proti. Je to prijaté. Ďalšie dva identické boli zapracované pravidlom 47 113 McCaven za proti zažali sa zamietnutí 114 113 preveríme Je to pozmeňovací návrh pani McCaven. Hlasovanie ukončené. 23 za, 30 proti, zamietnuté. 114, kto je za? Proti? Zdržali sa, zamietnutí. FEM 8, kto je za? Proti? Zdržali sa, zamietnutí. 115, kto je za? Proti? Zdržali sa, zamietnutí. 3 identické, 116, 117, 118 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 119 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 122 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 10 za, proti, zdržali sa, prijatí. 121 odpadá, Econ 4 odpadá. Ďalší je zapracovaný priamo. 125. Tam je poznámka, ak sa to príjme, tak je to ako dodatočné úvodné ustanovenie. Takže 125 kde za? Proti? zdržali sa zamietnutí. ...123 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Ďalší podľa pravidla 47, 124 a ITRE 3 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 126 za, proti, zdržali sa, prijatí. Do identické 127, employment 17, za, proti. Prepáčte, vlastne to odpadá, to je moja chyba, takže prejdeme ďalej. 128 a 129 za, proti, zreli sa, zamietnutým. 130 za. Sto a Áno. Preveríme elektronicky. Preverujeme dva identické pozmeňovacie 128 129. Je to jasné? To je úvodné ustanovenie 26. Každý hlasoval? Hlasovanie je ukončené. 25 za, 30 proti. 130. To je za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 131 a 132 za Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Ďalší... ITRE 4. Yeah, 4 hlasujeme o tom, pretože predchádzajúci bol včlenený priamo. Takže kto je za ITRE 4? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Ďalší je začlenený priamo podľa pravidla 47, takže prejdeme k 134 za. 134 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 135 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 136 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. FEM 9 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Ďalší odpadá. Preveríme 138, nie, ten odpadá tiež. Takže IMKO 12, kto je za, IMKO 12 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. FEM 10 za, proti, zdržali sa zamietnutí 139. Preveríme to. 139. Ďalšie odpadá. 141 Weisberger, hlasujeme o 441 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 140 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Dva identické, 142 143 za, proti, zdržali sa, prijatí. Employment 18 za, proti, zdržali sa samety. 144 za. Odpadá? Odpadá. Ďalšie odpadá. Takže dva identické 145 a 146. Úvodné ustanovenie 31. kde je za? Proti? Zdržali sa? zamietnutí. Ďalej 148 za. Proti? Zdržali sa? zamietnutí. 149 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Employment 19 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 151 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 147 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 150 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 152 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 153 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 154 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 155 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, E, ďalšom budeme hlasovať neskôr 157 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Employment 20 za, proti. Preveríme to elektronicky. Hlasujeme Employment 20. Hlasovanie je ukončené. 32 za, 24 proti. Je to prijaté. 158 za. Odpadá to? Áno, v poriadku. Takže ja tu mám chybu. 158 odpadá, pretože sme prijali employment 29. Výmko 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijatý. 159 za. Proti? Zdržali sa. Zamietnutý. 160 za. Proti? Zdržali sa. Prijatý. Employment 21 za. Proti? Zdržali sa. Zamietnutý. Employment 22 za. Proti? zdržali sa prijatí. 11 za, proti, zdržali sa prijatí. 161 za, prepačte, odpadá 156 za, proti, zdržali sa Preveríme to. Ja myslím, že to je zabietnuté. 156. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené 32 za, 24 proti, prijaté. Ďalšie odpadá 162 za, proti, zžali sa zamietnutí 163 za, proti, zdržali sa zamietnutí 164 za, proti, zdržali sa, prijatí. Ďalšie odpada Dvanásť za, proti, zdržali sa, prijatí. 166 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 167 za, proti, zdržali sa, zamietli. Imko 15 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 172 teda uvedom sa 39a nové Áno, dávam o tom hlasovať, to je za. 172. Je to nové ustanovenie úvodné 39. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutí. a imko 17 identické za proti Preveríme elektronicky. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené 27 za, 30 proti, pri, zamietnuté. 174, Weisgerber Ulmer za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 175 a IMKO 18 za, proti, zdržali sa zamietnutí 176 70 a 77 za, proti, zdržali sa prijatí. Ďalší odpadá 179 a ITRE 5 od... Naozaj 5? Musíme to overiť, pretože tu máme e, raz 5, raz 6. Je to ITRE 5. 179 a ITRE 5. Hlasujeme o tom spolu. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. 180 zíber ústny pozmeňovací od spravodajcu. Je to identické s IMKO 19. Je to tak. A ústny pozmeňovací máte v dokumente, kto je za. Proti. Zdržali sa prijatí. Ospravedlňujem sa. Posledné hlasovanie bolo nezmyselné, pretože sme prijali ITRE 5 a preto 180 a IMKO 19 odpadá. Takže to len opakujem na objasnenie. Takže to odpadá. A teraz prejdeme ku 181 a 182. Weisberger a pani May Aven, kde za? Proti? zdržali sa prijatí. 3 identické 183, 36 a Employment 23. Za? To odpadá, odpadá, prepašte. Niekedy postupujem príliš rýchle. V poriadku, takže ďalší odpadá, aj ďalší, aj ďalší. Takže posledné ústanové, úvodné 46a, 40b, to sú nové, pozmeňovací návrh Bovis 188, 188 za, proti, zžali sa, prijatý. Employment 25 za, proti, zdržali sa, preveríme to elektronicky. Hlasovanie otvorené. A hlasovanie ukončené. 33 za, 24 proti, prijaté. Implement 26 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Áno, k rokovaciemu poriadku. Tieňa spravodajkynia za socialistov Dagmar, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Mm, ospravedlňujem sa, že sa musím hlasovať, ale možno záverečné hlasovanie by bolo plynulejšie. Takže prosím, aby sme mali teraz prestávku 5 minút. Ako predseda súhlasím, bola to veľmi zložitá zložka. Ale prosím vás, buďte presní, teda maximálne 5 minút. Ďakujem. So, my dear colleagues, please, please take your seat. Uh, Dagmar ask. Uh, Posadte sa, kolegovia. Wait few seconds to keep the silence in the camera. Takže vyzývam na ticho v rokovacej sále. Posadte sa, prosím. Okay, Dagmar. Madam, you have the floor. Nech sa páči, Dagmar. Ďakujem, pán predseda. Viem, že je to nezvyčajný postup, hlavne keď si vezmeme, že máme posledné zasadnutie. E, naozaj mi je veľmi ľúto, že moja politická skupina bude musieť sa zdržať e, pri konečnom hlasovaní. Chceli sme pôvodne hlasovať ináč, ale dva významné body, predovšetkým doplnenie právneho základu 152 na základe 152 a od, v súvislosti e, článkom 70, 83. To sú dôvody, e, prečo sme sa takto rozhodli je ťažké zobhajiť niektoré veci pred zvyškom mojej politickej skupiny, čiže ja osobne som naozaj veľmi e, s veľkým polutovaním s Spolutovaním musím oznámiť, že budeme sa zdržiavať pri konečnom hlasovaní. Ďakujem pekne, je to veľmi jednoznačné stanovisko. Dovolte mi teda prejsť k konečnému hlasovaniu, k tomu návrhu po zmenenej forme a otváram hlasovanie.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 Ešte raz 31 za, teda proti, 19 sa zdržalo. A teraz budeme hlasovať o návrhu legislatívneho uznesenia. Otváram hlasovanie. Všetci už odhlasovali. Hlasovanie je ukončené. 31 za, traja proti, 20 sa zdržalo. Gratulujem spravodajcovi. Správa bola prijatá. A gratulujem aj všetkým účastníkom a tieňovým spravodajcom a takisto zamestnancom. Ďakujem naozaj pekne. And... don't leave. Prosím, neopúšťajte zasadnutie, lebo máme ďalšie e, body programu. Nasleduje bod číslo 10. Je to odporúčanie Rady o bezpečnosti pacientov, vrátanie prevencie a kontroly infekcií, ktoré súvisia so zdravotnou starostlivosťou. Spravodajkynia Amalia Sartori E, chcem sa jej spýtať, či môžeme prejsť priamo k hlasovaniu. Áno, ďakujem pekne, takže si pripravte hlasovacie zoznamy a začnime s pozmeňovacím návrhom číslo Everybody got the voting list? Máte všetci pre sebou hlasovací zoznam? Could we start, please? Amendment number 7, is in favor? Číslo 7, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 32, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Preveríme elektronicky. 32. Všetci už e, odovzdali hlasy? Ešte nie. Hlasovanie ukončené. 9 za, 34 proti, zamietnuté. 8 za, proti, zdržal sa niekto. Schválené. Ďalší vypadáva. 33 s ústnym pozmeňovacím návrhom EPPED plus socialisti. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Pozmeňovací návrh číslo 9 vypadáva. 34. Pani Krupa, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Ďalší vypadáva. 35, pani Sartori, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, prijatý. 36, eh, hlasovanie po častiach, kto je za prvú časť, kto je proti, zdržal sa niekto, prijatý. E, druhá časť, kto je proti, kto bol za, zdržal sa niekto, takisto prijatá je táto druhá časť. 38, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, zamietnutá. 37, to je za, kto je proti, zdržal sa niekto. Overíme si to elektronicky. Všetci ste už hlasovali. Hlasovanie ukončené. 24 e, za, 20 proti. Prijatý. 39 John Bovis, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 40 pán Fielner za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijatý. 41 hlasovanie po častiach, to je za prvú časť. Kto je proti? Zdržal sa niekto? Táto prvá časť bola prijatá. Druhá časť, kto je za? Proti. Zdržal sa niekto? Druhá časť zamietnutá. 42, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijatý návrh 43. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý 44. Za? Proti? Zdržal sa? Prijatý 45. Za? Proti? Zdržal sa? Prijatý 11. Za? Proti? Zdržal sa? Prijatý 46. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatý 47. Za? Proti? zdržali sa prijatí, 12 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh číslo 13, to je za, proti, zdržal sa niekto prijatý, 14 za, proti, zdržali sa prijatí, 48 s ústnym pozmeňovacím návrhom od ALDE, ktorý máte už vo svojich podkladoch, to je za, to je proti, zdržal sa niekto prijatý, 49 za, proti, zdržali sa prijatí, 15 za, proti, zdržali sa prijatí, 50 McAven, e, ústny pozmeňovací návrh od ALDE, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, schválené, 16 za, proti, zdržal sa niekto, takisto návrh prijatý, 51 pani Dal, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, zamietnuté, 17 to je za, to je proti, zdržal sa niekto. Návrh prijatý 52 s ústnym pozmeňacím návrhom, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto. Prijatý 53, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto. Prijatý 54 za, proti, zdržal sa niekto. Prijatý 55 za, proti, zdržali sa. Prijatý 56 za, proti, zdržali sa, prijatí, 57 za, 56, dobre, v poriadku, áno, overíme. Mohlo dojsť ku chybe. 56, teda elektronicky, kto je za? Kone, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. 10 za, 32 proti. Ďakujem pekne, eh, pani McAven. 57 za, proti, zdržali sa, prijatí. 18 za, proti, zdržali sa, 18 prijatá. 58, to je za, to je proti, zdržal sa niekto. Schválené. Prejdeme k úvodným ustanoveniam. Úvodné ustanovenie 2, si na číslo 1, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto prijatý, e, kto je za dvojku, to je proti, zdržal sa niekto. Prijaté 19 za, proti, zdržali sa. Schválené 20, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto. Prijaté 21 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté trojka za, proti, zdržali sa. Prijaté. 22 za, proti, zdržali sa, prijaté 23 za, proti, zdržali sa, prijaté 24 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 25, kto je za, je niekto proti, zdržali sa, schválené 26, kto je za, kto je proti, Zdržal sa niekto. Prijaté. Štvorka. To je za, to je proti. Zdržal sa niekto. Prijaté. 27. Synod. Kto je za, kto je proti. Zdržal sa niekto. Prijaté. 28. Kto je za, kto je proti. Zdržal sa niekto. Zamietnuté. Číslo 5. Kto je za, kto je proti. Zdržal sa niekto. Prijaté. Číslo 6. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Takisto prijaté. 29. E, návrh, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Návrh prijatý. A pozmeňací návrh číslo 30. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Návrh správy v e, pozmenenej a doplnenej forme. Elektronicky hlasujeme. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 15 za, 50 za, pardon, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Návrh legislatívneho nariadenia, respektíve uznesenia, elektronické hlasovanie, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 50 za, nikto proti, nikto sa nezdržal. Gratulujeme, spravodaj, gratulujeme spravodajkyni Amalie Sartori a všetkým účastníkom. Ďakujeme, ďakujem naozaj veľmi pekne. So, uh, item 11 of... Teraz bod 11 dnešného uh, programu. Uh, to je otázka E, rekuperácie benzínových výperov pri čerpaní pohodných mod do osobných vozidel na čerpacích staniciach. A v tejto veci by som sa chcel spýtať pána Amadu, uh, e, Amadu Samana, ktorý je to namiesto pána spravodajcu, či môžeme rovno prejsť na hlasovanie. Pán Adamos Adamov, nech sa páči, vaše meno je tam napísané namiesto pána spravodajcu Papa Dimuliso. Môžeme rovno prejsť na hlasovanie? Áno, ďakujem pekne, nemám k tomu čo dodať, môžeme rovno hlasovať. Thank you, thank you very much indeed. So let me start. Ďakujem pekne. Takže najprv pozmeňovací návrh 1. Zoberte si prosím hlasovací poznám, e, o, zoznam, pardon. Kto je za na, e, číslo 1? Proti. Stržali sa. Prijaté. 19 za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 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 22 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 23 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 11 za, proti, to si overíme elektronicky. 11, Nech sa páči. The vote is closed now. Konec hlasovania. 25 za, 22 proti. Prijatý. 24. Tam je aj ústny pozmeňovací návrh z GUE. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 12. Za proti, zdržali sa, zamietnutý, 25. Z, plus je tam ústny pozmeňujúci návrh GUE, kto je za, proti. Overíme si to. Now the vote is closed. Konec hlasovania. 28 za, 19 proti. Prijatý. 26 plus ústny pozmeňujúci návrh EPP, kto je za? Proti? Hlasovalo malo ľudí, overíme si to elektronicky. 41 za, 5 proti, 2 e, sa zdržali, prijatí. 13 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 27 za, proti, zdržali sa. Overíme si to. 27 Uh, Koniec hlasovania. 32 za, 18 proti. Prijatý. 28 za, 20, uh, e, proti. Zdržali sa. Zametnutý. 29 za, proti. Zdržali sa. Overíme si to. We are checking amendment 29. Pozmeňovací návrh 29 pána Zebera. Koniec hlasovania. 21 za, 28 proti. Zamietnutý. 30 za, proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 14. Hlasovanie po častiach. Prvá časť za, proti. Zdržali sa. Prijatá. Druhá časť za, proti. Zdržali sa Zamietnutá 15. E, respektíve ešte si overíme druhú časť 14 e, elektronicky. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Koniec hlasovania. 15 za, 35 proti. Zamietnutá. 15 za. Proti. Zdržali sa prijatý. 16 za, proti, zdržali sa, prijatý. 17 za, proti, zdržali sa, prijatý. 18 za, plus je tam no, ústný poznávací návrh zo strany socialistov, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. 2 za, proti, zdržali sa, prijatí 3 za, proti, zdržali sa, prijatí 4 za, proti, zdržali sa, za, e, pardon, prijatí 5 za, proti, zdržali sa, prijatí 6 plus ústredný pozmeňovací návrh GUE za, proti, zdržali sa, prijatí 7 za, Proti. Overíme si to elektronicky. We are checking amendment 7, which is table to recite. Čiže číslo 7. hovoríme elektronicky. Konec hlasovania. 28 za, 22 proti. Prijatý. 8 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 9 za Proti. Overíme si to. Konec hlasovania. 27 za, 23 proti. Prijatý. 10 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Teraz budeme hlasovať o návrhu správy ako takej. Budeme o tom hlasovať elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Koniec hlasovania. 46 za. 1 proti. Traja sa zdržali. Yeah to je správny návrh ešte pred obedom. Chcem pripomenúť, že po tomto konečnom hlasovaní e, bude tu tá fotografia, fotograf na nás už čaká vonku, takže keby ste e, sa potom mohli zúčastniť e, toho fotografovania. Ale teraz e, návrh e, o predpise ako takom o legislatíve otváram elektronické hlasovanie. The vote is closed now. Konec hlasovania. 42 za, 1 proti, 4 sa držali, Gratulujem pánovi spravodajcovi Papadamulisovi. Dúfam, že pán Adamov mu túto gratuláciu posunie. Ďakujem teda pekne, vážení kolegovia. Teraz, ak dovolíte, tí, čo môžete, buďte takí milí, Príďte sa odfotiť. Yeah, and photograph is waiting outside of the... Fotograf vás čaká pred eh, miestnosťou, takže musíte výjsť z miestnosti. A pri